Dámy a páni, poslankyne a poslanci, drahí kolegovia, je výkom, že pri nástupe do funkcie e, nový predseda predniesie prejav pred zhromaždením. Počas mojej voľby e, v januári e, sa mi zdalo lepšie počkať chvíľu predtým, než vám odprezentujem svoju víziu. To mi dovolilo najskôr a uvedomiť si váhu zodpovednosti, ktorú mám ja ako predseda parlamentu, ale aj iných, aj našu zodpovednosť ako inštitúcie a ako poslankyni poslancov. Zostáva nám ešte rok a pol do volieb a máme pred sebou veľké výzvy. Terorizmus, nelegálna imigrácia, zamestnanosť, klimatické zmeny, Brexit. Naši spoluobčania od nás žiadajú, aby sme reagovali na ich očakávania. Obracajú sa na nás, pretože na európskej úrovni sme jediní priami partneri. V marci som mal tú čest podpísať mene parlamentu deklaráciu z Ríma. To pre, pre nás záväzok neustále kontrolovať, že ciele, ktoré prijali vlády a európske inštitúcie, neostanú len prázdne slova, ale um, premenia sa na konkrétne činy pre našich občanov. My sme prijali rôzne komplexné uh, témy FC, Európsky uh, fond pre udržateľný rozvoj, ochranu údajov, alebo Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž. Od začiatku roka sme urobili veľa. Stabili sme finančné trhy, posilnili sme Fond pre rizikový kapitál v Európy, no, prijali sme dohodu CETA a odstránili roamingové poplatky. O niekoľko minút budeme hovoriť o opatreniach, ktoré majú zaručiť bezpečnosť dodávok plynu. Avšak ešte veľa vecí nám ostáva. Chceme eh, výsledky v rámci jednotného digitálneho trhu, musíme modernizovať našu obchodnú politiku, musíme posilniť sociálnu dimenziu Európskej únie. Je treba, aby sme sa zhodli a dohodli na reforme v systéme eh, výmeny emisných kôd a zaistiť eh, transformáciu na čistú energiu. Nový výbor pre terorizmus eh, v blízkej budúcnosti eh, sa bude venovať eh, boju proti tomuto javu. Budeme sa zaoberať balíčkom pre obranu a posilníme všetkým priemyselnú politiku. Najkomplexnejšia otázka, ktorá sa očakáva, ostáva azylový balíček. Vieme, že na, veci sa zdržujú na rade. Napriek tomu my plníme naše úlohy, aby sme tento balíček ukončili do konca mandátu. Zajtra budeme hovoriť o tom všetkom s predsedom komisie počas diskusie o budúcnosti alebo o stave únie. Kolegyne, kolegy, eh, kovia, eh, náš legislatívny legislatívne postupy sú veľmi komplexné, ale aj tak fungujú celkom eh, dobre. Ja som rád, že môžem rátať s veľmi kompetentnou, profesionálnou, odhodlanou administratívou. Ja chcem zachovať harmóniu a dobrú spoluprácu medzi rôznymi orgánmi tejto inštitúcie, pretože od toho závisí v konečnom dôsledku naša uh, efektivita a uh, akcieschopnosť. dôležitosť v tomto prípade sú podmienky práce a preto im pripisujem e, osobitnú e, pozornosť. Ale kolegyne, kolegovia, e, nerobíme len čistú legislatívu v tých, ktorých oblastiach máme povinnosť príjmať dobré rozhodnutia a pretože legislatíva, ktorú príjmame, ovplyvňuje život 500 miliónov občanov a bude ich ovplyvňovať v najbližších 10 ročiach. Zákonodarcovia E, musia hovoriť e, detálne o všetkých aspektoch legislatívy, ktorú e, preverujeme, musíme počúvať našich spoluobčanov a aj naše svedomie. No, ste, musíme sa vyhnúť tomu, aby sme predišli zbytočným meškaniam a príliš dlhým lehotám. Ja, parlament musí príjmať zaistiť k prijavaniu legislatívy, ktorá bude vysoko kvalitná a bude pomáhať v životoch našich spoluobčanov, ale občania očakávajú rovnako, že budeme brániť Európu e, vo svete, jej hodnoty a naše princípy, slobodu, solidaritu, subsidiaritu, ľudské práva, právny štát, rovnosť mužov a žien, e, sociálne trhové hospodárstvo. Ja som presvedčený, že politické síly, ktoré sú zastúpené v parlamente, e, majú úprimnú žiadosť prispieť k zlepšeniu situácie našich spoluobčanov, kolegyne, kolegovia. My sme tiež jednou z vetiev rozpočtového orgánu. Musíme túto funkciu vykonávať so zodpovednosťou, tak ako sme to robili vždy, ale potrebujeme aj víziu my sa pustíme do diskusie o viacročnom finančnom rámci. Ja som presvedčený o tom, že nový rozpočet musí byť politickým rozpočtom, ktorý bude založený na jasných cieľoch. Musíme eh, prijať politické voľby a až potom eh, rozhodovať o politických, o rozpočtových prostriedkoch a nie naopak. Parlament už viackrát hovoril o nevyhnutnosti vytvoriť nové vlastné zdroje. Ja som osobne presvedčený o tejto nevyhnutnosti a budem pokračovať v ďalších úvahách a diskusiách v rámci našej inštitúcie, ale aj s ďalšími inštitúciami. Kolegyne, kolegovia, pozrite sa na toto zhromaždenie v tomto e, v tom, tejto zasadacej sále zasadajú ľudia z celého, z celého kontinentu, z celej Európy, aj z tých najzdelnejších regiónov. Sú tu zastúpení všetci občania Európy a Európskej únie. Tento parlament je srdcom Európy. Je to jediné miesto na kontinente, eh, kde priamo volení zástupcovia hovoria o otvorení o otázkach, eh, ktoré sa týkajú celého kontinentu. Jediné miesto, kde sa stretávajú, poznajú sa a spolu pracujú na riešení spoločných problémov. Eh, pred týmto zhromaždením vystupujú hlavy štátov a vlád, významné osobnosti naš, našeho obdobia. No a toto dáva naše inštitúcie rozmer, ktorý e, prekračuje hranice, ktoré je, dávajú zmluvy. Tuto, tento rozmer e, treba ešte posilniť. A pri tejto príležitosti chcem pripomenúť všetkým e, hlavám štátov a vláda, ktorí sú neustále pozvaní vystúpiť na plenárnom zasadnutí. Kolegyne, kolegovia, v tomto zhromaždení máme eh, rôznorodosť politických názorov a myšlienok. Chcem, všetci chceme parlament, kde sa rozpráva a diskutuje. Sme živým parlamentom a, a ja chcem, aby všetka, aby celá energia a myšlienok, ktoré sú tu pre, eh, pred, eh, predkladané, prispeli k diskusiám a reflexii. Ako som už povedal, chcem byť predsedom parlamentu a nie eh, premiérom. Parlamenta musí byť na čele úvah o budúcnosti Európy. Treba zmeniť Európu tam, kde je to nevyhnutné. Predseda komisie, ktorému ďakujem, nám predložil dokument eh, na úvahy o budúcnosti nášho spoločného eh, projektu. Ja viem, že všetky eh, politické rodiny tieto úvahy vykonali. A prišiel čas na otvorenú debatu na pléne. Rovnako treba si vymieňať názory s hlavnými európskymi aktérmi, ktorých sem treba pozývať. Bude to príležitosť pre parlament, aby bol v centre diskusí a plnil svoju úlohu. Kolegyne, kolegovia, e, Simon Weil, moja predchodkynia, hovorila, že demokratická kontrola je hlavnou funkciou všetkých volených zhromaždení. A my máme teda povinnosť e, vykonávať kontrolu e, exekutívnej zložky. Prístup volebných lídrov ktorý bol zavedený v posledných eh, európskych voľbách a posilnil úlohu parlamentu a komisie. Toto musíme konsolidovať eh, tak, aby Európska únia fungovala. Eh, Európska komisia potrebuje dôveru a podporu parlamentu. A tu si musí zasluhovať každý deň. Ja som hrdý na dobrú spoluprácu medzi inštitúciami, vzájomný rešpekt. Naša jednota je naša sila, na to nesmieme nikdy zabúdať. Naša história ukazuje, že posilnenie Európskej únie bolo vždy sprevádzané posilnením parlamentu. Ja som presvedčený, že bitka na to, aby sme získali právo iniciatívy, je veľmi dôležitá v tomto zmysle a musí pokračovať. Posilnenie parlamentnej dimenzie Európskej únie ide tiež cestou spolupráce s národnými parlamentami. Európa bude demokratická alebo nebude. Ja vím, že parlament je e, srdcom demokracie. Bez parlamentu únia by bola len e, systémov kongresov, ktorý by stál na chladnej byrokracii. Parlament zaisťuje e, silu politiky voči byrokracii. Kolegyne, kolegovia, e, musíme počúvať našich občanov, e, angažovať sa v otvorenom dialógu. My sme najväčším parlam- najotvorenejším parlamentom vo svete mojou snahou počas celého mandátu bude dávať pozor na to, aby naše dvere ostávali otvorené všetkým občanom. Každý poslanec e, zohrávať základnú úlohu a prepojenie medzi občanmi a inštitúciami Európskej únie nie je len zastupcom e, občanov pred Európskou úniou, ale aj zastupcom únie pred občanmi. A to je dôležitá práca, ktorá nás zamestnáva e, každý deň, vrátanie víkendov. No a preto treba povedať, e, že poslanci nie sú len prstom na hlasovacích zariadeniach. Oni zastupujú občanov Európskej únie, musia byť rešpektovaní a vypočúvaní. Sú ich hlasom a musia mať možnosť vyjadriť sa. Taká je moja e, vízia a ja urobím všetko, čo je v mojich silách, aby bola zachovaná e, dôstojnosť poslancov a ich úloha. My musíme byť hrdí na to, kto sme. Ja ako predseda a kolega som hrdý na vašu prácu tu a za bránami tejto rokovacej sály. Ja by som vám chcel poďakovať za to, čo robíte e, vo výboroch, v politických skupinách, v rôznych orgánoch nášho parlamentu a s vašimi e, kolegami v kontaktoch s, s voličmi. Ja by som vám chcel poďakovať e, za všetko, čo robíte, že stretnutia, diskusie, rokovania, konferencie, stretnutia s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, vaša práca Eh, zaistiu demokraciu v Európskej únii. Ja som na vás hrdý. Som hrdý na to, že môžem byť predsedom eh, tohto parlamentu. Ďakujem vám. Ďakujem vám tiež za dôveru, eh, ktorú ste mi dali. Ja vyviniem maximálne úsilie, aby som si ju zaslúžil. Vítam srdečne państwa. No, srdečne vás vítam e, a v e, takejto dobrej nálade teraz ideme hlasovať a um, chápem, že e, tu ešte predtým jedna faktická pripomienka. Ďakujem, pán predseda. Chcem informovať eh, snemovňu, že včera eh, mladá eh, španielská pracovníčka Lorena Lera bola zavražená pri výkone svojej práce ako pracovníčka Červeného kríža v Afganistane myslím, že je dôležité a potrebné, aby v tomto parlamente sme e, vyslali správu podpory a solidarity jej e, rodine a Červenú krížu a tiež uznanie všetkým e, mužom a ženám, ktoré nasadzujú svoje životy pri pomoci druhým. Ďakujem pani za... Ďakujem vám za e, toto vyjadrenie aj za vaše reakcie. Máme pred sebou 50 e, hlasovaní a predpokladám, že máme e, možnosť ich urobiť